och varmt Dobré ráno, srdečne vás vítam na pokračovaní zasadania nášho výboru. Začneme priamo bodom číslo 11 nášho programu a to je informácia a diskusia, ak teda budú otázky, o delegácii nášho výboru do Varšavy 16. až 18. mája tohoto roku, čo sa týka delegácie a našich členov, ktorí sa zúčastnili, môžem povedať, že ja som sa tiež zúčastnila. Pani podpredsednička Matera bola tiež, ako aj pán Tarabela bol účastníkom. Začalo sa to stretnutím pri okrúhlom stole, kde boli zástupcovia občianskej spoločnosti. Načrtli sa tam rozličné témy v spoločnosti a musím povedať, že bolo pre nás určitým sklamaním, že nemohlo sa zúčastniť až tak veľa mimovládnych organizácií, ako sme ich pozvali, ale aj tak sme mali možnosť diskutovať témy, ako je násilie na ženách, a to, ako je možné pomôcť tým, ktorí sú obeťami tohoto násilia. Diskutovali sme o otázkach reproduktívneho zdravia aj o možnostiach v tejto oblasti. Diskutovali sme o otázkach žien na pracovisku a samozrejme otázky odmeňovania. Potom sme sa stretli so ženským kongresom. Je to organizácia, ktorá dnes má 200 členov. Je to politickou, najväčšou nepolitickou organizáciou v Polsku, čo sa týka občianskej spoločnosti a oni sa zoberajú rôznymi otázkami rodovej rovnosti. Čo sa týka tohoto grémia, sú tam zastúpené rozdielne skupiny, tak ministri, ako aj feministky, osobnosti z kultúrneho života. Čo sa týka politického spektra, sú tam zastúpení ľudia od pravice až po lavicu. Bolo to veľmi prospešné stretnutie s touto organizáciou. Špecificky sme sa venovali otázkam kvót a hovorili sme aj o novej legislatíve v Polsku, ktorá sa týka kvót v súvislosti s voľbami a to, že je nevyhnutné, aby na volebných zoznamoch bolo žien minimálne v podiele 35 ináč zoznam nebude schválený. Potom sme dostali pozvánku na ženský kongres, vlastne o tom sme hovorili už e, včera pri stretnutí s e, polským predsedníctvom. To zasadanie sa uskutoční v októbri. Potom sme sa stretli s pani Radiševskou, ktorá je splnomocníkyňa vlády pre rovnaké zaobchádzanie. Ona vlastne súčasnila včera naše zasadania. Hovorili sme o dôležitých otázkach, ako sú rozdiely pri odmeňovaní, nové zákony o nediskriminovaní, ktoré sa prijali v decembri 2010 v Polsku. Hovorili sme aj o rodových stereotypoch. Potom ďalší deň sme sa stretli s štátnym tajomníkom pre pracovný trh a sociálnu politiku. Dostali sme informácie o hlavných prioritách polského predsedníctva. Viedli sme skutočne dlhú diskusiu, mimo iného, o smernici o materskej dovolenke, hovorili sme aj o polskej legislatíve v tejto oblasti. Diskutovali sme o možnosti, ako zabezpečiť starostlivosť o dieťa, potom ďalšia téma, dôchodkové systémy. A mimo iného štátna tajomníčka navrhla, aby sme sa streta, stretli a diskutovali o tom, ako budeme postupovať pri smernici o materskej dovolenke. Tu ide o to, ako komunikovať s polským predsedníctvom, aby sa aby mali stretnutia so spravodajcami. Potom sme sa stretli aj s ženami, ktoré pôsobia v polskom parlamente. A potom sme sa stretli s zástupcami Polského parlamentu z jednotlivých výborov a na záver sme sa stretli s zástupcami Polského parlamentu, ktorí sa venujú európskym otázkam. Čo sa týka našej delegácie, vypracovali sme tlačové oznámenie na záver našej delegácie toto bolo v skratke teda to, čo sa týkalo našej cesty do Polska, tie hlavné črty. Ak by chceli členové delegácie niečo doplniť, nech sa páči, máte príležitosť. Ak nie, chcem sa ešte spýtať, či sú nejaké otázky, ktoré by sa týkali tejto cesty, tejto návštevy Polska. Dá sa, že nie. Myslím si, že môžeme skončiť s týmto bodom a môžeme postúpiť v rámci nášho programu. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Budeme diskutovať o pozícii parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách rady a tu ide o všetky oddiely. Spravodajkyňa na úrovni nášho výboru je pani Matera, Chcela by som vám iba pripomenúť, že náš výbor sa vyjadril k návrhu komisie, návrhu rozpočtu strany komisie. Bolo to 25. mája. Našu, naše stanovisko sme doručili výboru pre rozpočet. Oni potom s tým pracovali, potom sa to zohľadnilo v rámci uznesenia parlamentu. Toto bolo dôležité pre mandát na trialóg ohľadne rozpočtu na rok 2012. Teraz sa nachádzame v ďalšej fázi v rámci rozpočtového procesu. Máme diskutovať o návrhoch na, na, na úpravu návrhu rozpočtu, tu ide o konkrétne čísla a teda týka sa to rozpočtu na budúci rok. To, čo je dôležité z hľadiska nášho výboru, tie položky, to sú činnosti, ktoré sú prepojené s Inštitútom pre rodovú rovnosť, je to program Progress, ako aj DAFNE. Potom tu máme 6 pilotných projektov a som veľmi rada, že môžem dať slovo našej spravodajkyni pani Matera. Poprosím ju, aby nás informovala o týchto návrhoch. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezidente. Allora, in quanto... Ďakujem pekne, pani predsednička. Som autorkou stanoviska pre výbor FEM k návrhu rozpočtu na rok 2012. Rada by som pripomienkovala to, čo sme dostali z rady. Predovšetkým, ako ste e, sama spomenuli, sú tu škrty, významné škrty v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 v politike rodovej rovnosti. Naozaj sú tu významné zníženia a ja by som o nich rada hovorila s kolegami. Čo sa týka e, Inštitútu pre rodovú rovnosť. Aj rada, aj komisia žiadajú zníženie o milión eur na financovanie to, tejto inštitúcie a takýto škrt znamená, že sa načisto podkopú schopnosti tejto inštitúcie fungovať a realizovať významné výskumné projekty, ktoré naozaj nie sú v záujme rady. Organizácie členských štátov spolupracujú na téme rodovej rovnosti, ale čo sa týka základných práv občanov v tomto okruhu a programu DAFNE, v rámci ktorého sa majú financovať projekty pre boj proti násiliu voči ženám. O 300 tisíc sa znížilo v porovnaní z roku 2011 platobné pridelené rozpočtové prostriedky. Komisia a rada navrhujú zníženie o 2,5 milióna v pridelených rozpočtových prostriedkoch, záväzkoch, ale na rok 2012, ale ja si myslím, že by bolo vhodnejšie rovnaké rozpočtové prostriedky prideliť, ako to bolo v roku 2011 na program DAFNE, pretože v Európe sa predpokladá, že 20 až 25 žien trpí násilím buď v rodine alebo mimo rodine a že utrpeli takýto útok aspoň raz v živote. Takáto, tak, takéto drastické zníženie financovania programov, ktoré sú naozaj využívané a aktívne sa v nich funguje v, v rôznych členských štátov, štátoch v oblasti násilia proti ženám. Myslím si, že takéto zdôvodnenie, takéto zníženie je neopodstatnené a neodôvodnené. A napokon, čo sa týka programu Progress, Rada v tomto prípade navrhuje zníženie aj v platobných, aj v pridelených rozpočtových prostriedkoch o 500 tisíc eur v porovnaní s rozpočtom za rok 2011. Podporujem však pôvodný návrh komisie, kde sa hovorilo o 2,587 miliardy eur pridelené na program Progress. Ide tu o podporu pracovných miest a sociálneho začlenenia. To sú opäť témy, ktoré sú veľmi dôležité pre zotavovanie sa z hospodárskej krízy, ktoré je pomalé a ktoré zažívame. 2,8 e, Prepačte, ja som predtým povedala miliarda, ale boli to len milióny, 2 milióny. 870 tisíc presne bolo to číslo. Ospravedlňuje sa rečnička, pomýlila som sa. ale ako členka rozpočtového výboru vnímam tieto škrty. Niektoré sú nevyhnutné, pretože všetci musíme vo všetkých oblastiach európskej politiky znižovať financovanie od poľnohospodárstva cez energetiku. Všade sa znižuje financovanie celoplošne a my musíme povedať, že my máme naše ženské práva a vo výbore pre rodovú rovnosť by sme privítali viac podpory, aj finančnej podpory, ale musíme sa prispôsobiť všeobecným úsporným opatreniam, ktoré všetci musíme znášať. Je to správne, pretože celá Európska únia musí tieto úsporné opatrenia robiť. Dúfame, že v budúcnosti budeme schopní sa všetci zotaviť z hospodárskej krízy a pokračovať v aplikovaní programov, ktoré sú mimoriadne závažné pre tento výbor ale hlavne pre celú Európsku úniu. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne pani Matera a teraz má slovo pani Bauer. I would like to ask... Rada by som sa spýtala na čosi, čo súvisí s programom DAFNE z minulého roka. Veľmi dobre si pamätám, že sme dosiahli zvýšenie rozpočtu na DAFNE. Hlavným problémom s programom DAFNE bol, že v rámci DAFNE už sa nepamätám, akú presne sumu sme mali. Eh, year, means... A ak na jeden rok dosiahneme zvýšenie, možno to znamená, že ďalší rok dostaneme menej a tak sa to asi berie a mám pocit, že toto sa aj stalo. Aká bola situácia s rámcovým rozpočtom pre Dafne. Na to sa chcem spýtať. A či na budúce dva roky máme pridelené sumy, aby sme mohli realizovať program Dafne, pretože mám pocit, že as a consequence of adoption of dôsledku prijatia dohovoru v Rade Európy kedy sa ohlasila kampaň. Na ňu budeme potrebovať viac peňazí. Túto kampaň ohlasila komisia. Tak, Mrs. Bauer. Ďakujem pekne, pani Bauer. A teraz má slovo pani Nikolaj. I have only one. Mám iba e, jednu drobnú pripomienku k Inštitútu pre rodovú rovnosť a k jeho rozpočtu. Myslím si, že táto nová inštitúcia e, bola silne podporovaná a zníženie rozpočtu pre ňu nie je veľmi dobrým znamením, pretože by sme mali zachovať vysokú prioritu témy rovnosti na programe dňa. Preto máme pozmenujúce návrhy, preto všetci z nás podporujú návrh, aby sa rozpočet na túto inštitúciu udržal na svojej pôvodnej úrovni z roku 2011. Ďakujem pekne. Teraz pán Tarabela, sa páči. Oui, je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire euh, Madame Nikolaj, dans la mesure où... Ďakujem, ja absolútne súhlasím s tým, čo teraz povedala pani Nikolaj. Um, nám bolo povedané, že teda e, rozpočet je užitočný. Teda ja hovorím konkrétne o Inštitúte pre rodovú rovnosť vo Vilniuse. Um, pre, ja som, prepačte, ja som celkom dobre nepočúval, ale na začiatku ste povedali, že keď sme šli do Vilniusu, tak sme sa tam dozvedeli, že oni chcú predovšetkým zvýšiť eh, rozpočet, pretože doteraz to bola práve litovská vláda, ktorá platila nájomné a keď by v budúcnosti sa mali presťahovať do lepších priestorov, aby boli teda v lepšej situácii a hneď v, v, v ich eh, susedstve bude delegácia EÚ, tak by potrebovali navýšenie rozpočtu, pretože budú musieť platiť nájomné za budovu v budúcnosti, tak je absurdné takú, takéto zníženie. Myslím, že mali by sme teda bojovať a požadovať eh, nielen e, súčasný rozpočet, že je rozpo- aby sa udržal, ale treba ho navýšiť. E, no, pretože v minulosti toto nájomné platiť nemuseli. Ďakujem, pán Tarabela. Teraz pani Gurmaj. Ďakujem pekne. So všetkými vami súhlasím, že je tu finančná kríza, ktorá spôsobuje mimoriadné alebo navyše utrpenie pre ženy, pretože na ne majú veľký vplyv práve tie opatrenia v oblasti šetrenia. Ja by som vám pripomenul všetkým, že tento inštitút začal fungovať, myslím, celkovo dva roky neskôr, než vôbec sa plánovalo čo znamená, že za tento 2,5 roka sme už mali pripravený rozpočet na tento inštitút. Potom sa tieto prostriedky použili, myslím, na iné účely. Takže môžeme použiť aj taký na argument, že je to veľmi dôležité, aby sme zabezpečili minimálne, minimálny rozpočet pretože inak to je neseriózne, keď vytvoríme nejaký inštitút, tvrdíme, že je rovnosť e, kľúčovou otázkou a teraz nemôžeme ten, to, to, na toto sa vykašľať len preto, že teraz musíme šetriť. Takže ja neviem, Barbara, e, do, môžeme urobiť nejaký pozmaňujúci návrh na plenárke a budeme len bojovať za to? pretože ja si myslím, že toto je naozaj neakceptovateľné. Jeden milión je veľa peňazí a chcela by som vám pripomenúť, že prvé, počas dvoch rokov prípravy sme ne, E, sme neminuli ani peny, pretože sme ich vlastne de facto vytvorili ten inštitút až dva roky neskôr. A kde tie peniaze šli? si nie som istá, že či tie peniaze, čo boli určené na rodovú rovnosť, išli práve na rodovú rovnosť, keď nešli na inštitút. Takže musíme pouvažovať o tom, ako to máme vyriešiť, pretože si myslím, že máme spoločnú víziu tak naľavo ako napravo tejto snemovne a musíme sa držať našich hodnôt. Tak, Mrs. Gurmaj. Ďakujem pekne, pani Gurmaj. A teraz dostane slovo pani Figueiredo. Obrigada, senhora prezident. Eu também ia começar por aqui, pelo Instituto Praia. Ďakujem pekne. Porque isto já parece um folhetim. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že musíme urobiť niečo s týmto inštitútom pre rodovú rovnosť. Jednak je tam dosť veľa rôznych problémov. Bolo vôbec ťažké vôbec založiť tento inštitút a spustiť ho Trvalo to extra dva roky, kým sa to spustilo a potom boli ďalšie ťažkosti, ktoré súviseli s tým, aby vôbec mohol tento inštitút fungovať. A teraz, sa chce, teraz sme, stojíme pred znižovaním rozpočtu, čo teda znemožní splnenie cieľov. Tak ja by som chcela vedieť, že čo sa deje a myslím si, že náš výbor by mal veľmi jasne zaujať silné stanovisko k tejto otázke. Napríklad mohli by sme položiť otázky komisii, spýtať sa, že čo sa deje a tiež treba dať aj rade vedieť, že čo sa deje v tejto otázke. Nielen, že by sme mali teda urobiť nejaké návrhy na z, e, e, zmenu rozpočtu, ale jednoducho trvať na tom, že to nám na tom záleží. Môžeme uvažovať o otázke na zodpovedanie pre komisiu, ale myslím si, že náš výbor by mal na tom trvať, lebo toto je nepriateľné. Potom, čo sa týka ostatných okruhov. Myslím, že sociálna oblasť konkrétne pre ženy tiež e, trpí rôznymi e, škrtmi a má veľký silný vplyv na ženy. Napríklad e, tie škrty, ktoré tu sú, sú určité škrty v Európskom sociálnom fonde, takisto určité škrty pre um, oblasti rovnosti a toto všetko je neakceptovateľné. Preto nielen, že by sme mali my zopakovať, zopakovať, že my na tom rozpočte trváme, ale naopak mali by sme ešte trvať na zvýšení rozpočtu, pretože sú krajiny, kde situácia žien sa zhoršuje Potom sú tu organizácie pre ženy, organizácie, pre, ktoré pracujú v sociálnom sektore. Pre nich peniaze sa, sa znižia. Hm, hm, sú tu plánované prostriedky na projekty vznižené, takže musíme hm, trvať aj na, na určité zníženie spolufinancovania pre tieto agentúry. Toto by nám vlastne umožnilo mať dispozícii tieto prostriedky a tiež, čo nerozumiem, je, čo sa deje s programom Progress. Aplicação. Não sei se está alguém da... Chcela by som sa tiež spýtať, či je možné získať nejaké vysvetlenie aj k tomuto projektu. Neviem, že či spravodajkynia o tom niečo vie, alebo že či zástupca komisie nás by mohol o tomto informovať. Ďakujem pekne, pani Figuere Figueredo. A teraz má slovo opätovne pani Bauer. Uh, sorry for, for interview. Ďakujem, prepáčte, že ešte raz vstupujem. Nesmieme zabúdať na to, že máme určité preferencie aj my, alebo priority. A v rámci toho mám pocit, že situácia Inštitútu pre rodovú rovnosť je skutočne vážna, pretože takisto majú aj určitý určité plány najať ďalších pracovníkov. V budúcom roku myslím, že sa jedná o 6 ďalších pracovníkov. A v správe z decembra tohto roku e, budú musieť aj platiť nájomné, aj keď dostanú v tej istej budove a to nájomné to tiež nie je málo peňazí. Takže okrem toho, že e, by sme mali, namiesto toho že sme navýšili financovanie, chceme znížiť. A myslím si, že práve v týchto časoch šetrenia, jednoducho tento inštitút nebude schopný prežiť. si myslím, že mali by sme mať veľmi rýchlu konzultáciu alebo diskutovať o tom s riaditeľom tohto inštitútu a takisto skúsiť intervenovať u komisie, lebo naozaj situácia je veľmi vážna. Vám tak, Mrs. Bauer. Ďakujem pekne, pani Bauer plne zdieľame ten názor, že je to skutočne vážna situácia pre Inštitút pre rodovú rovnosť a my ako výbor musíme iste konať tejto oblasti. Teraz by som sa chcela spýtať, či, by je, či tu je niekto z komisie, kto by mohol zodpovedať viaceré položené otázky. Ak nie, myslím si, že je absolútne neakceptovateľné, že tu nemáme zástupcu komisie, ktorý by nám vedel zodpovedať tieto otázky. Vychádzame z toho, že v budúcnosti na najbližšom zasadaní bude komisia zastúpená, bude prítomná na našom zasadaní, aby sme mohli viesť s ňou diskusiu. Teraz by som dala slovo našej spravodajkyni, pani Matera. A mám pocit, že je tu veľmi silná podpora zo strany všetkých politických skupín prospech toho, aby sme spolupracovali a spoločne riešili túto otázku, eh, ktorá sa týka rozpočtu v oblasti rodovej Nech sa páči, pani Matera. Olgo, veramente tutte. Ďakujem, pani predsedajúca. Zaznamenala som si všetky požiadavky kolegov, ale keďže komisia nie je prítomná, to ma dosť znepokojuje pretože to ukazuje nedostatok úcty. Naozaj, to je nedostatok úcty. A ako autorka tohto stanoviska k rozpočtu určite zapracujem body, ktoré spomenuli kolegovia, ktorí sa vyjadrovali za rozličné politické skupiny v tomto parlamente. Musím povedať, že neprítomnosť komisie je neakceptovateľná a program Willis bude ukretený o milión eur, čo je dosť veľký škrt, pretože pani Bauer napríklad hovorila o dôležitosti platenia nájomného a e, nákladov na pracovnú silu a ďalších výdavkov, ktoré jednoducho sa nedajú zastaviť. Je to veľmi malá suma oproti tomu, čo žiadame. A napokon kolegovia zmienili ďalšie znepokojujúce skutočnosti, takže spolu my musíme zastávať tieto pilotné projekty, ktoré boli predsa akceptované a teraz nie je priateľné, že ich nebudeme financovať. Teraz ich odmietneme, ako keby sme im dali peťku v škole. Takže moja stratégia, moja rada by bola, ak súhlasíme, že by sme zamerali pozornosť na jeden alebo dva pilotné projekty, ktoré sa pokúsime postaviť na nohy a skúsiť ich znova presadiť. Ak dostanete v peťke školu, v škole peťku a máte peťku na vysvedčení, e, tak to niečo znamená, ale ja nechcem, aby naše projekty dostali peťku a neviem, akým mechanizmom sa rozhodujú o týchto veciach, ale predsa nemôže byť tento výbor trestaný za všetky svoje požiadavky. Ja preto predkladáme doplňujúce pozmeňujúce návrhy, ja by som povedala, áno, pozmeňujúce návrhy sú spôsobom, akým by sme sa mohli zastať svoj, svojich požiadaviek a bojovať za to, čo chceme. Takže by som šla na barikady v tejto veci m, mm, s vašim súhlasom. V nasledujúcich niekoľkých eh, dňoch tu budem a takisto v budúcnosti, keď komisia začne opäť po prázdninách pracovať. Možno by sme sa mohli stretnúť so zástupcami rozličných politických skupín a rozhodnúť sa presne, čo treba urobiť, ktoré pozmeňujúce návrhy poríme, ale predovšetkým, ktoré pilotné projekty chceme podporiť. Lebo ja som nikdy nedostala v škole peťku a nechcem, aby som dostávala peťky, keď som poslankyňou Európskeho parlamentu. Mrs. Mrs. Eh, Kom- Ďakujem pekne. Ešte pani Gurmaj, nech sa páči. I just would like to make clear. Ja by som rada vyjasnila, že list eh, adresovaný Viviane Redingovej jej vysvetľuje, že to je nepriateľné, keď máme rozpočet, nehovorím, že rozpočet je to najdôležitejšie, čo je, ale máme to o samalé matky a ďalšie dôležité témy, ale to bol môj prvý bod. Povedali sme, že to je neakceptovateľné. A druhý bod, ak máme takéto škrty, ja chcem vedieť, aké pripomienkové konanie, aké konzultácie sa diali k tejto veci. Ak inštitút s tým súhlasí, alebo to dokonca žiada, to je v poriadku, ale ja inštitútu, inštitútu treba vysvetliť, čo sú dôvody, prečo im odmietli financovanie, keď niekto bojuje o rodovú rodnosť a máme fantastickú chartu o právach žien, to bolo moje dieťa mimochodom. Keď už takéto niečo príjmeme, tak potom by sa malo vysvetliť, napríklad pani Redingová by mala v septembri prísť a mala by nám vysvetliť, prečo nepodporuje túto politiku, ktorá bola schválená. Ona má predsa svoje zodpovednosti tejto veci a ja súhlasím s predrečníkmi, že ak zoškrtáme rozpočet pre predmetný inštitút, tak potom tým vysielame signál, že tento inštitút vôbec nepotrebujeme. Tak toto chceme. Um, Papadopoulos. Mrs. Papadopoulos, vasogod. Pani Papadopoulos, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Chcela by som doplniť trošku to, čo som si vypočula. Bolo to pred niekoľkými rokmi, keď Nemecko predsedalo Európskej únii, snažili sme sa presadiť myšlienku gender budgeting Uskutočnilo sa viacero stretnutí s členskými štátmi, kde sme sa asadzovali za túto myšlienku. Myslím si, že tu vlastne ide o to, ako teraz zatlačiť na určité miesta, aby sa obnovila myšlienka gender budgetingu. Ak Európska únia si nestanoví priority v oblasti gender budgetingu, ale tak, aby sa týkalo ich vlastného rozpočtu. Ako môžeme očakávať, že to spravia e, členské štáty? Je to veľká téma, dôležitá téma, je dôležité konať v tejto oblasti. A ja by som chcela poprosiť, aby sme, sme zatlačili na túto prioritu, aby sa gender budgeting presadil v celej Európskej únii. Tak, Mrs. Papadopoulos. Ja uplev... Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. A myslím si, že sme jednotní na úrovni nášho výboru, kde ide o, práci, na, o prácu na týchto rozpočtových otázkach. Vychádzam z toho, že naša spravodajkynia pani Matera určite cíti, že všetci chceme zabezpečiť to, aby sme mohli pracovať v tej činnosti, ktorú už máme. V každom prípade nechceme žiadne zhoršenie, by sme chceli eh, ďalej zlepšiť našu pozíciu a nie zhoršiť. Čo sa týka harmonogramu, tak ten vyzerá tak. 19. júla do 12. je lehota pre pozmeňujúce návrhy. Hlasovanie na našom výbore bude 30. augusta a chcela by som ešte povedať na záver, že cítim tú silnú podporu kolegyň, kolegov že je tu vôľa kontaktovať komisiu a chceme im povedať, že je neakceptovateľné, že tu nie je komisia zastúpená. Toto tu spomenuli viaceré politické skupiny. Dobre, ešte pani Matera? Sì, io volevo, mi stava venendo un'idea, io volevo magari cercare di contattare, non so se posso considerare le... Grazie, pekne. No, Opísali ste, ako chcete postupovať, no neviem, či sú tu zastúpené všetky politické skupiny. Ja by som bola rada, keby rovno po zasadaní nášho výboru sme sa stretli zastupcovom tých politických skupín, poznačíme si niektoré veci, spomínali ste lehotu pre pozmeňujúce návrhy 19. júla, hlasovať sa bude po letnej prestávke. Ja osobne nemám problém s prácou počas leta, no mojich zamestnancov to až tak nepoteší, takže musíme sa nejako dohodnúť, možno po zasadení nášho výboru by sa mohli ešte krátko stretnúť a mohli by sme si to prejsť. Ja to všetko dám na papier a potom by sme ešte pred tým, ako vyprší lehota, mohli vykonať potrebné kroky. Chcela by som zabezpečiť to, aby po letnej prestávke 30. augusta, keď budeme hlasovať, sme konali jednotne, aby sme mali jasnú predstavu o tom, ako chceme ďalej postupovať. Ja by som chcela byť pôsobiť operatívne a spraviť krok vpred. Preto možno by sa mohli krátko stretnúť, po zasadení výboru bolo by to veľmi prospešné. Ďakujem pekne. Vypočuli ste sa návrh pani Matera. Takže skončili sme aj tento bod nášho programu. A teraz sa vám povedať, že sa k tomu, tejto veci ešte vrátime. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu, čo je stanovisko a ide tu o európsky rozmer v športe. Je to stanovisko pre výbor pre kultúru. A spravodajkňa v našom výbore je pani Seniš, Senišin. Ja som už veľmi zvedavá na priority naše spravodajkyne a nech sa páči, máte slovo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Miałam przy... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som mala túto e, radosť, že som sa mohla venovať tejto téme úlohe žien v športe, čo je nezvyčajne zaujímavá téma. E, v podstate tá to bola téma, ktorá padla do výboru pre kultúru, v ktorom pracujem. Takisto sme na túto tému diskutovali na viacerých rozprávach, takisto bolo k tomu aj vypočutie. Stretala som sa s viacerými organizáciami eh, žien v oblasti športu, stretla som sa takisto aj s jednotlivými, eh, aj s našim minister, ministrom, pre, ktorý má na starosti otázku športu. Avšak ehm, ne, ja samozrejme, že pripravili, dostali sme niekoľko rôznych pozmeňujúcich návrhov a ja som samozrejme otvorená, že viaceré z nich zapracujem. Chcela by som tým pozornosť na budúcu otázku. Predovšetkým, aká je e, e, úloh, e, úloha či postavenie žien a v športe. Myslím si, že nedostatočne sú ženy zastúpené v niektorých oblastiach športu. Preto treba zainteresovať aj komisiu, aj jednotlivé členské štáty, aj rôzne, rôzne federácie a športové organizácie, aby ženy dostali takisto aj rovné postavenie v oblasti športu, aby mohli rozvíjať svoje športové možnosti a takisto vyvíjať aktívnu športovú činnosť. E, potom ďalšie otázka, ktorej sme sa venovali v našom výbore, je takisto úloha žien v e, organizáciách, ktoré e, sa venujú športu, pretože štatistiky sú tu jednoznačne ženy, čo sa týka európskych e, športových federácií predstavujú len 11 a v jednej tretine organizácií nemáš neexistujú, nie sú žiadne ženy v týchto, zastúpené v týchto organizáciách. Takže je potrebné zabezpečiť zmenu a treba zabezpečiť rovnaké zastúpenie žien žien a mužov na všetkých rozhodujúcich miestach v športe. Takisto je treba zvýšiť podiel žien v rôznych sportových eh, mm, jednotách alebo tých sportových, športových organizáciách pretože ženy a, a, eh, ženy a muži majú určitý rôzny vzťah k športu a takisto aj rôzny, rôzny záujem o jednotlivé druhy športu. Uh, Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2003 navrhoval, aby um, účasť žien v športových organizáciách sa zvýšil o 20 do roku 2005, čo sa nepodarilo uskutočniť. A potom bol ustanovený cieľ, že do roku 2015 sa zvýši o ďalších 30 a, takže máme ešte 4 roky na to, aby sme toto zrealizovali. Ale zatiaľ si je, je pokrok veľmi pomalý, takže mám pocit, že E, je potrebné viac pracovať na tom, na tej zvýšení účasti žien. Veľmi dôležité v tejto otázke je vzdelávanie. Potrebujeme dostať pripravenú stratégiu, ktorá sa bude týkať e, e, fyzického vývoja dievčat a je treba zabezpečiť dostatok možností športu a tréningu pre, pre dievčatá a takisto je treba zabezpečiť aj prostriedky, ktoré vlastne umožnia ženám e, venovať sa športu tak, aby mohli vlastne harmonizovať svoj profesionálny rodinný život a do toho ešte v, e, zapojiť aj športový život, aby sa tým pádom nedostali z trhu práce ponieważ tutaj dysproporcje są ogromne. E, widzę... Takže sú tu veľké rozdiely medzi medzi mužmi a ženami. A otázka e, Takže sú rôzne odporúčania, ktoré sa, e, sú uvedené v mojich pozmeňujúcich návrhoch. A potom napokon finančné otázky. E, snažila som sa obrátiť pozornosť na financovanie z Európskeho fondu pre rozvoj a Európskeho sociálneho fondu a dúfam, že Európska komisia predloží novú nové iniciatívy v tejto oblasti vrátanie výmenných e, programov pre ženy športovkyne. Takisto by sme mali zabezpečiť určité fondy, európske fondy pre tieto organizácie, ktoré podporujú rovnosť. Chcela by som teda poďakovať za všetky návrhy, ktoré ste doteraz poslali, aby som mohla pripraviť túto správu. Ďakujem pekne zatiaľ. Eh, tak, Mrs. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. A teraz by som dala slovo pani Lunáček, nech sa páči. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, pani spravodajkyne, za ten návrh, ktorý ste nám prezentovali. Ja si to veľmi cením, ako aj tie veci, ktoré ste povedali a podporujem ich, keďže ja sa zaujímam o šport, a aj u nás v krajine som pôsobila v športe, pomáhala som organizovať niektoré aktivity. Dovolte, aby som ešte spomenula pár aspektov a môžem vám povedať, že predložím pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že jedna z vecí, ktorú by sme mali navrhnúť výboru pre kultúru, je to, aby sme sa odvolali na uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2002. Toto sa týkalo práve postavenia žien v športe. Áno, bol to v roku 2002 uznesenie Európskeho parlamentu o ženách v športe. Veľmi si cením to, čo ste povedali, ako to, že ste spomínali témy, ako je možné zvýšiť účasť žien v rámci organizácií, v rámci vedenia organizácií ako vieme aj z iných oblastí, ako napríklad z oblasti podnikov, aj nie vždy to funguje. Takže bolo by dobré, keby sme spomenuli aj nejaké pozitívne príklady, e, nejakú najlepšiu prax a aké stimuly by sme mali poskytnúť na to, poskytnúť na to aby sa situácia zlepšila. Napríklad e, sú tu rozličné zosieťované organizácie, kde si ženy môžu pomáhať. Čo sa týka návrhu číslo 2, tam hovoríte o nie menej ako 30 pre obidve pohľavia. Myslím si, že to sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť. Podľa mňa by sme nemali ísť pod 40 Ja by som bola veľmi za to, lebo ak budeme mať príliš nízke ciele, tak e, veľa toho nedosiahneme. Takže skúsme siahať trošku vyššie. Jedna vec, ktorú považujem za dôležitú, je to, že šport, vzdelávanie v športe, tak na úrovni škôl, ako aj športových organizácií. To všetko má viesť tomu, aby dievčatá, mladé dievčatá mali záujem o šport. To, čo zažívame, je väčšinou tak, že e, keď ide o mladších žiakov, tí sa zaujímajú o všetky možné športy, ako aj futbal. Potom sa devčatá dostanú do určitého veku, kde dbajú na vonkajšok, nechcú sa napríklad spotiť a potom sa situácia mení. Dôležité sú všetky aktivity. Potom prichádza vek ako napríklad dospelosti už opätovne, ženy získavajú, zaujímajú o šport a toto je veľmi dôležitá téma. Jedna vec, ktorú považujem za veľmi zaujímavú v meste, odkiaľ pochádzam, čo je Viedeň v Rakúsku, je to, že tie verejné priestory, ktoré sú k dispozícii pre mladých ľudí, pre detí, práve na šport, častokrát, keď, keď sa tam pozriete, ako to vyzerá, je tam veľmi veľa chlapcov. Napríklad e, možnosti na hraní basketbalu, futbalové ihrisko, väčšinou sú tam chlapci. Bolo by dôležité stanoviť nejaký čas, aby tam boli aj dievčatá, aby teda chlapci poskytli ten priestor dievčatám. Myslím si, že takéto iniciatívy boli určite dobré. Viem, že ten text by nemal byť príliš dlhý, ale aj tak musím spomenúť niektoré aspekty. Pani Senišin, bode číslo 6, hovoríte, že je dôležité apelovať na členské štáty, aby sa umožnila možnosť ženám zlúčiť športový ako aj rodinný život. Ja by som tam doplnila aj pre mužov, lebo samozrejme je to pre ženy ešte zložitejšie, ale vo všeobecnosti sú takí atléti muži, ktorí majú deti, chceli by sa venovať aj rodinám a chceli by poskytnúť takúto podporu. Takže to by boli moje pozmenujúce návrhy tejto oblasti. No a potom by som chcela spomenúť ešte iniciatívy, ktoré sa týkajú toho, že sú tu rozličné organizácie ako Fair Play, Fair Play proti rasizmu, boj proti homofóbii a tak ďalej. Nie je to iba rodový aspekt, je tu aj ďalšie veci. Tieto organizácie pracujú veľmi dobrým spôsobom s fanúšikmi. Ďalšiu vec, ktorú podporujem, sú ženy v médiách. To, čo zažívame väčšinou v oblasti športu. Napríklad, keď si pozriete náš štát Rakúsko, a lyžovanie je veľmi dôležité. Keď ženy napríklad vyhrajú a muži prehrajú, v novinách sa objaví článok, že muži prehrali a to, že ženy vyhrali, tomu sa nevenuje za to dostatočný priestor. Takže vidíme, že nevenuje sa týmto veciam dostatočná pozornosť. Podľa mňa by sme sa mohli snažiť zlepšiť aj túto oblasť. No a ešte jedna vec. Potom špecifická skupina mladé ženy alebo dievčatá migrantky. Častokrát rodičia nedovolujú dievčatia, dievčatám, aby sa zúčastňovali športových aktivít, ako napríklad plávanie. Podľa mňa by sme mali podporiť tieto dievčatá, aby sa mohli zúčastniť týchto aktivít. Podľa mňa šport, cvičenie, telesná výchova, to je veľmi dôležité pre, pre rozvoj života, pre naplnenie života. To boli moje komentáre a ja vám predložím potom pozmeňujúce návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Lunáček. A teraz pani Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Já foram adiantadas várias coisas que, com as quais estou de acordo. Eh, queria apenas... za slovo. Plne podporujem väčšinu pripomienok, ktorá tu odznela. A mám ešte niekoľko svojich vlastných. Poprvé, existuje diskriminácia pre športovkyne aj v mojej krajine, kde napríklad e, výška ceny pri, pri oceňovaní ceny pre mužov sú vyššej hodnoty než ceny pohárov alebo nejakých ocenení pre ženy. A takéto niečo sa deje vo väčšine krajín. Takže takáto diskriminácia funguje aj v komunikácii, aj v oceňovaní. A často sa hovorí, že ženy nedosahujú také výsledky, aby sa to odrazilo vo vysokej cene pohára alebo ocenenia, ale ja si nemyslím, že by to tak malo byť. V roku 2002 sme prijeli uznesenie, ktoré sa týkalo tejto veci a rada by som vedela, čo komisia mieni ďalej robiť, ako motivovať nejaké lepšie praktiky. A ja mám E, svoje vlastné návrhy na riešenie tohto závažného problému, ktorý sa stále vynára na všetkých úrovniach športu. To znamená hodnota, trofeji, ocenení. A potom ďalšia vec, keď pozbudzujeme ľudí, aby začali športovať, to treba začať, keď sú veľmi mladí v škole. Tam treba pozbudzovať ehm, mladé dievčatá, aby sa začali venovať športu a zbaviť sa tohoto tieňa diskriminácie vo všetkých ženských športoch. A ak nebudeme povzbudzovať všetkých od mladosti, aby sa zapájali do športu, bez toho, že by čelili diskriminácii, tak sa nezbavíme tejto diskriminácie keď už sa dostaneme na úroveň dospelých športovcov. E, myslím si, že treba sa viac zamerať na šport, väčšiu pozornosť e, mu venovať v súvislosti s mladými ľuďmi, najmä s mladými dievčatami. A myslím si, že potrebujeme takú štátnu politiku, ktorá v sebe má e, motivujúce nástroje preto, aby sa dievčatá začali venovať športu. Nie, aby sa stali profesionálnou športovou elitou, ale aby začali jednoducho športovať. Hneď od e, raného veku a myslím si, že treba predložiť pozmenujúce a doplňujúce návrhy, ktoré veľmi jasne vyjadria tento názor. Ďalší rečník, ďalšia rečníčka. Ďakujem za slovo. Ďalší rečník. Ja by som rád poďakoval za prácu spravodajkyni, pretože šport je veľkým modelovým príkladom pre ľudí. Ja som tu nebol, keď sa preberala správa pani Záborskej včera, ktorá sa týkala problémov mladých ľudí, kriminalite mladých ľudí, ale ja by som tiež bol schopný vidieť ohnívko spojivko medzi kriminalitou mládeže a e, problémami mládeže a povzbudzoval by som mladých, aby sa začali venovať športu, pretože mnohí ľudia jednoducho sedia pred počítačmi, hrajú videohry, a šport je vždy záležitosťou jednotlivca, ale existujú aj kolektívne športy a keď máme futbalový tím a, a niekto sa necíti dobre a nemá chuť na šport, je to tímový duch, ktorý ho prinúti hrať, aby tým mohol pokračovať v hre. A takisto tu je tradícia športovcov v anglosaských krajinách, e, rozhodcov, kedy ľudia veľmi chovajú v úcte futbalových rozhodcov a možno takéto niečo by sme mali presadzovať aj v iných spoločnostiach. A po druhé, semifinále USA, Francúzsko, Švédsko a Japonsko v ženskom futbale. To bola fakt hamba pre Francúzsko, Britániu aj pre Nemecko, lebo Nemecko tomu naozaj venovalo veľa úsilia, čo sa týka publicity viac ako iné krajiny a naozaj to rezonovalo v médiách. Malo to byť vo všetkých kanáloch. A nie je tomu tak, keď ide o ženy. To by nám pomohlo, keby to bolo viac v médiách a to by pozbudzovalo ženy, aby tiež viac hrali futbal. A teraz, keď budeme hovoriť o športových profesionáloch, o športovej, športovej elite. Ako to je v Švédsku? Myslím si, že keď bol konkrétny športovec 14-ročný, dostal raketu ako trofej a už sa venoval tomuto športu celé roky a potom ovplyvnil tisícky a tisícky mladých švedských športovcov. Tenis, c'est vrai, est un sport très médiatique. V Belgicku tiež máte dvoch e, športových špičkových tenistov a takisto im venujete v médiách veľa pozornosti. Ja myslím, že by mali sa pozbudzovať ľudia, aby sa začali venovať tenisu, aby chodili na tenisové lekcie, pretože sú tu takéto modelové prípady ako clusters. A šampionáty v tenise, keď Eh, ich hrajú ženy, tak aj mladé dievčatá sa budú chcieť podobať týmto ženám a hrať tenis. A čo sa týka finančnej podpory, členské štáty by mali podporovať infraštruktúru pre ženský šport, mali by vznikať rozličné fondy a hm, finančné prostriedky, ale treba byť opatrný v tejto veci, pretože ak sa, netreba sa snažiť podráždiť e, ostatných ľudí v športe a keď sa oddelujú ženy a muži z náboženských dôvodov, keď sa hrá šport, to takisto nie je dobrá vec. A ďalšia vec v časoch krízy, peniaze sú všeobecne nedostatkovým tovarom a keď treba postaviť dve plavárne, jednu pre mužov a jednu pre ženy, to nie je dobré. Ďakujem pekne, pán ale Ešte predtým, ako nám slovo pani Estrele, by som si dovolila ja vyjadriť pár komentárov. Chcela by som sa poďakovať za to, že pán Tarabela ocenil úlohu Švédska v oblasti ženského futbalu. No, ja som veľmi spokojná s výsledkom, skončili sme na treťom mieste, je to veľmi dobré. To, čo je dôležité v rámci tejto diskusie, je to, čo spomínali viacerí rečníci, že športové hnutie je vlastne najväčšie e, ľudové hnutie v našich štátoch. Preto je dôležité zdôrazňovať, akú dôležitú úlohu zohráva toto hnutie a akú zodpovednosť má, má v tých otázkach, ktorými sa my zaoberáme, teda v otázkach rodovej rovnosti. Môžem skutočne nadviazať na to, čo povedala pani Lunáček. Ja som intenzívne pôsobila v oblasti dievčenského futbalu. Venoval som sa deťom vo veku 68 rokov. A preto je dôležité, aby sme zabezpečili to, aby dievčatá vo veku 13, 14, 15 rokov neskončili e, svoju športovú aktivitu, ale namiesto toho aby pôsobili ďalej a v športe a nestali sa iba divákmi a pozerali, ako chlapci v veku hrajú futbal. Ja som si sama uvedomila, e, že je to istý problém pre športové organizácie. Dôležité sú priority a, a dôležité sú praktické aktivity, ako tréning a tak ďalej. A tu jednoducho bola situácia pre dievčatá složitejšia. To všetko viedlo k tomu, že E, mnoho dievčat skoncovalo so športom. A keď hovorím o tejto skutočnosti, tak nestačí iba vyzdvihovať elitný šport. Tu ide o, tú, o, vlastne o to, že e, človek sa má pohybovať e, na čerstvom vzduchu a toto je veľmi dôležité. Je dobré pestovať kolektívne športy a musíme si uvedomiť, že máme skutočne veľkú zodpovednosť v tejto oblasti. Musíme sa snažiť e, zamerať sa na ženský šport z iného hľadiska. Sú určité krajiny, ktoré venujú veľkú pozornosť ženskému športu a vysielajú zápas alebo športové podujatia v hlavnom vysielacom čase. Toto všetko môže prispieť tomu, že viac ľudí bude venovať pozornosť e, ženskému športu, a bude tam viac podporovateľov, ako aj viac aktívne posúbacích športovcov. Ešte by som chcela povedať, že čo sa týka športovky, častokrát športové zväzy majú určité požiadavky, ktoré sa týkajú toho, ako sa majú tieto športovkyne obliekať. To sa týka napríklad Medzinárodného športového eh, tenisového zväzu, ktorý predpísal, že tenistky musia mať krátku sukňu. Napríklad, čo sa týka ženského futbalu, tam sa požadovalo, aby športovkyne mali eh, dresy špecifického strihu, Myslím si, že je dôležité, aby sme zabránili tomu, aby sa športovky nezmenili na určitý objekt. Toto som chcela povedať, pani správodajkynia. To sú veci, ktoré musíme veľmi úzko sledovať. Myslím si, že všetci máme zodpovednosť a musíme protestovať proti sexualizácii športovky. Teraz by som dala slovo pani Estrela. Nech sa páči. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo com tudo aquilo que foi dito. Ďakujem za slovo. Plne súhlasím s bodmi, ktoré odzneli. Blahoželám spravodajkyni za veľmi dobre odvedenú prácu. Ja by som chcela povedať tri veci. telesná aktivita ako taká v sebe zahrňa isté úsilie a námaha. A toto treba prekonať čiste takého alebo onakého pohlavia, veku, sociálneho statusu. Každý by sa mal venovať športu, pretože je to jednoducho zdravé. Hýbať sa, robiť telesnú aktivitu. To je moje, moja prvá vec. Po druhé, profesionálny šport. Mimoriadne chcem e, vyzdvihnúť športovkyne, profesionálne športovkyne, napríklad olimpijské šampiónky, je pre ne veľmi ťažké neskôr, keď skončia so športovou kariérou, sa začať niečomu venovať, nejakej ďalšej práci. Tu treba byť veľmi obozretný a mali by sme prísť na to, ako pomôcť týmto ľuďom, keď sa chcú začať venovať zrazu po skončení profesionálnej športovej kariére inej kariére, napríklad by mohli byť trénerky alebo učiť telesnú výchovu v školách, tam by mohli byť priam modelmi, vzormi pre mladých ľudí, alebo by boli osobným príkladom. A tretia vec, pani Figueredo hovorila o cenách, hodnote trofejí a ocenení v športových disciplínach. E, vyzerá to ako li- hmotnostný limit, alebo je to 20-percentný rozdiel medzi oceňovaním mužov a oceňovaním žien, platmi mužov a žien a takisto existuje aj rozdiel medzi cenou trofejí a medaily pre športovcov a športovkyne. Je to priam zrkadlový obraz a toto by sa malo zmeniť. Ja som bola starostkou mesta Sintra v Portugalsku a podporovali sme šampionát v kulturistike a Prvé kolo tohoto šampionátu bolo práve v Sintre. Keď sme sa pokúšali e, osloviť sponzorov, zistila som, že hodnota medailí pre kulturistky predstavovala polovicu hodnoty medailí pre kulturistov. A ťažko bolo nájsť sponzorov, keď existuje takáto diskriminácia voči športovkyniam na medzinárodnej scéne. Sponzorovanie svetových šampionátov má svoje pravidla, ktoré sa nedávno zmenili. A bolo to poprvý raz oficiálne spomenuté na internete, že sa prijalo rozhodnutie ja som v tom tiež mala polienko v ohni, pretože naozaj by nemala byť diskriminácia v hodnote medaily, v hodnote sponzorovania. A toto je zmena myslenia, ktorú potrebujeme dosiahnuť. Mali by sme žiadať, požiadať komisiu, aby neprijala také pravidlá, ktoré by nepriamo podporovali diskrimináciu voči ženám v športe. Je to nepriateľné a je to takisto v isté porušenie zmluv, je to neústavné. Takže toľko k tejto veci. To bolo na základe osobných skúseností. No, Ďakujem pekne, pani Estrela. Teraz zostane slovo zástupca komisie. Nech sa páči. Sorry, I'm on this. Prepačte, tu som, tu som, hlási sa predstaviteľ komisie. Ospravedlňujem sa, že som sa posadil na nesprávne miesto. Ďakujem vám. Podľa mňa eh, je dobré, že by som teraz uviedol oznámenie o športe, kde komisia hovorí, že plánuje konkrétne projekty, ktoré by podporili ženy, aby sa dostali na výhodnejšie pozície v športových federáciách a organizáciách v ich vedení týchto organizácií. Podľa mňa všetko, čo spomenuli poslanci Európskeho parlamentu, naozaj predstavuje veľký problém v športe a komisár e, vyjadril, že by sme mali sa venovať aj na vládnej úrovni športu. Pani komisárka sa k tomu vyjadri aj na fóre e, medzinárodných, e, Medzinárodnej ženskej federácie, ktorá bude v Londýne v auguste, kde bude hovoriť s pánom Rohom o zastúpení žien v športe. Toto oznámenie uvádza aktivity, ktoré potrebujú financovanie a som veľmi rád, že minulý týždeň bol šport zaradený do návrhu komisie na viacročný finančný rámec. Takže šport tam bude konkrétne spomenutý vo VFR a tam si treba uvedomiť, že takto sa budú dať realizovať rozličné projekty, ktoré navrhujeme v tomto oznámení. Je pred nami veľa práce a pre komisiu je jasné, že treba spolupracovať so športovým autonómnym hnutím že treba s nimi diskutovať o veciach, aby sme v budúcnosti e, konali lepšie a výsledky by boli lepšie. Napokon pri hodnotení, e, vyhodnocovaní projektov, ktoré sme v našom akčnom rámci podporovali, e, v tomto zmysle je pravdepodobne zaujímavé, bude zaujímavé pre tento výbor dozvedieť sa o výsledkoch projektu Olympia, kde naozaj sa zohľadnilo aj rodové hľadisko. Priniesol som k tomu materiály. Ďakujem za slovo. Srdečná vďaka a opätovne dostane pani, slovo pani spravodajky, Nech sa páči. Pani przewodnicząca, jestem... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať za všetky vaše príspevky. So všetkými sa zhodnem a určite vezmem, budem potom ich vziať do, vezmem ich teda do úvahy, keď budem pripravovať eh, správu. Aj teším sa na pozmenujúce návrhy, aj tie, čo doteraz prišli, aj za budúce. Aj ďakujeme za dnešnú diskusiu. Tak, Ďakujem pekne, pani Šeninsky. Ešte si povieme lehotu pre pozmeňujúce návrhy. Je to 29. august do 17. A rátame s tým, že hlasu na našom výbore budeme 15. septembra. A hlasovanie na výbore pre kultúru bude potom 5. októbra. Ďalší bod nášho programu je bod číslo 16, situácia osamelých matiek. A spravodajkynia je pani Matera. Už sme viedli prípravnú diskusiu na našom výbore a teraz môžeme zaujať stanovisko k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené a som veľmi rada, že môžem dať opätovne slovo pani Matere. Nech sa páči. Grazie Allora, eh, ringrazio tutti i colleghi per aver... Ďakujem pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí takto aktívne spolupracovali pri príprave tejto správy. Pripravili sme 164 pozmenujúcich návrhov a ja by som chcela poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí pripravili svoje návrhy a ktorí boli takisto k dispozícii na bilaterálne rokovania, aj keď sa mi nepodarilo sa so všetkými sa stretnúť, ale vo všeobecnosti. Všeobecná línia je pomerne jednoznačná. Pripravili sme zatiaľ 11 podmenujúcich návrhov, kompromisných návrhov a chcela by som pripomenúť kolegom, že mali by sme hlasovať 15. septembra v Štrasburgu. Pri práci na kompromisoch som sa snažila sústrediť práve na praktické opatrenia, e, ktoré by bolo, bolo dobre podniknúť pre osamelé matky. Takže chceme uh, hutnú správu, aby nebola teda veľmi príliš dlhavá, ale aby bola uh, obsiahla z hľadiska svojho obsahu s praktickými opatreniami. Preto sme sa rozhodli, že teda uh, nepríjmeme také podmienujúce návrhy, ktoré sú teda mimo pola pôsobnosti hlavnej témy správy Takisto som chcela vziať do úvahy aj to, že niektoré pozmenujúce návrhy sa celkom správne odvolávali na um, podmienky osamelých otcov. Ale chcela som povedať, že už keď sme naposledy o tomto diskutovali počas našho zasadnutia a vy ste boli tiež E, presvedčení, že mali by sme sa držať teda hlavnej témy správy a to je situácia osamelých matiek a nie je to situácia osamelých otcov. Takže aj keď viaceré pozmeňujúce návrhy boli veľmi dobré, ale týkali sa osamelých otcov, pretože ja, ja nepíšem o nich správu. Možno, že v budúcnosti pripravíme stanovisko k situácii osamelých e, E, rodičov bez špecifikácie, že či sa jedná o samelú matku alebo o samelého otca. A, ale teraz som to nevzala do úvahy, pretože aby nám bolo v tejto správe jasné, že ide o osamelé matky a tiež, že sme nemali až taký veľký priestor na túto správu, že nemôže byť veľmi obsiahla. Takisto som nemohla prijať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali určitých preventívnych opatrení, pretože toto je správa, ktorej poukazujeme na problémy a snažíme sa nájsť riešenia, tak ja som neveľmi chcela sa dotýkať prevencie v tejto správe, hoci je to veľmi dôležité, ale nemohla som ich prijať Napríklad, keď hovoríme o otázkach e, antikoncepcie alebo nejakých opatreniach, ktoré by mohli zabrániť rozvodu, tak ja som sa musela sústrediť predovšetkým na praktickú podporu, ktorá je poskytovaná osamelým matkám predovšetkým. Sú spravodajcovia s týmto súhlasili, s týmto prístupom, podporili tú dôležitosť e, vzdelávania. v oblasti toho, aké máme vzťahy s, s druhým pohlavím. To znamená, že zaviesť sexuálne vzdelávanie, a sexuálnu výchovu už v školách. Takisto je to téma, ktorá je určitým spôsobom mm, prechodovou témou, pretože e, osamelé matky už nebudú osamelými, pretože tiež keď si čoskoro nájdú, alebo skôr či neskôr si teda nájdú nového partnera a vytvoria si novú rodinu. A toto je veľmi dôležité, pretože vlastne vždy v prípade osamených matiek ide o dočasnú situáciu. Tak, Mrs. Matera, Mrs. Komaj. Ďakujem pekne, pani Matera, teraz pani Gurmaj. Mrs. Komaj? remain. Thank you very much. That's just a venical treatment. Yeah. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcela poďakovať našej spravodajkyni za odvedenú prácu. Samozrejme, že táto správa načatáva veľmi zložité aspekty osamelých matiek v Európe. Koncept rodiny sa veľmi zmenil v Európe a samozrejme aj na svete Európa nie je výnimkou. Toto sa udelo aj v posledných rokoch. Podľa môjho názoru je dôležité to, aby sme nevynechali žiaden z týchto modelov rodín a pre mňa osamelá matka s dieťaťom je teda rodina, toto by som chcela objasniť na úvod, je veľmi zložité zlúčiť rodinný a pracovný život, preto máme aj stratégiu a cestovnú mapu. Ak je rodina kompletná, teda tam tam dvaja rodičia, je to veľmi zložité a musíte si predstaviť, okoľko zložitejšia je situácia osamelých matiek. Tá zložitosť má aj ďalšie facety. Je veľmi zložité zlúčiť pracovný život, nájsť nejaké možnosti starostlivosti o dieťa, potom sú tu e, rozdiely pri odmenovaní a to potom vedie k e, rozdielom pri dôchodkoch. Takže sú tu rozličné aj finančné aspekty, dochádza tu diskriminácii, potom sú stereotypy. Tieto ženy sú označované častokrát ako nezodpovedné. Preto je našou úlohou, chcela by som povedať, že je našou zodpovednosťou bojovať proti takýmto stereotypom a diskriminácii. Musíme sa snažiť dosiahnuť to, aby život osamelých matiek bol jednoduchší. Samozrejme, e, správa sa chce sústrediť na ich postavenie. Nie je to vôbec jednoduché, to viem. A ani v budúcnosti to nebude. Ako som už spomenula, táto správa je dobrý základ pre ďalšiu prácu. Je dôležité si uvedomiť, aký je základ našej práce. Spolu s našou politickou skupinou som veľmi rada, že Marek tu, Mark tu ostal, som veľmi rada, že tu je pani Estrela a spoločne predložíme iste viacero bodov, ktoré, ktoré predložíme v forme pozmeňujúcich návrhov. Dôležité je, aby tu boli dobré možnosti starostlivosti pre deti, ktoré sú aj finančne dostupné. Dôležité, aby ženy mali ľahší prístup na trh práce a takéto možnosti sa otvárajú, keď vedia, že je poskytnutá dobrá starostlivosť ich deťom počas práce. Osamelé matky by nemali opúšťať trh práce, pretože majú dieťa. Malo byť možné spojiť obidve veci, preto je dôležité zlúčenie pracovného ako aj súkromnota rodinného života. Zároveň je dôležité, aby v práci boli flexibilné podmienky a to na to, aby osamelé matky si mohli lepšie prepojiť prácu so svojou e, povinnosťou starať sa o ostatných rodinných príslušníkov. Toto sa musí stať realitou, to znamená, že podniky musia dostať určité stimuly a členské štáty by ich mali poskytovať dôležité zadefinovať, kto je za čo zodpovedný. No a potom ešte finančné problémy, tie sú veľkou záťažou, predovšetkým v čase finančnej krízy je to dôležité a vždy sa to týka aj žien. Chudoba nie je problém, ktorý sa sám vyrieši, to týka sa viac žien ako mužov a osamelých matiek ešte viac. Chudoba je problémom pre dieťa a neskôr aj pre matku. Je to začarovaný cyklus, lebo jednoducho, ak dôchodok je nízky, poskytuje dôchodkyni veľmi zložitý, zložité životné podmienky. Preto je dôležité poskytnúť kvalitnú prácu a dôležité zabezpečiť to, aby žena mohla mať aj úspory a nielen sa starať o deti. Som veľmi rada, že naša spravodajkňa Barbara preukázala veľkú vôľu na spoluprácu a že pracuje na kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Pevne verím, že zástupcovia viacerých politických skupín to podporia a ja som si istá, že budem mať dobrú správu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, ako aj ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli ku kompromisom. Ďakujem. Tak, Ďakujem pekne pani Gurmaj, teraz pani Estrela. obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de felicitar. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Aj ja by som rada poďakovala spravodajkyni a zablahoželala jej k vynikajúcej kvalite práce. Ja by som však chcela teraz obhájiť jeden z mojich návrhov na pozmenujúci návrh, ktorý sa nedostal do fázy pozmenujúceho návrhu, pretože ho nepodporila. A ide o rovnaké práva pre osamelých otcov. Teda rovnaké práva, aké majú osamelé matky. Poznáte ma dlhý čas a viete, že nie som feministka, napriek tomu som konzistentná a logická a bojujem proti všetkým typom diskriminácie. Aj pri otcovstve a materstve je to podľa mňa tak, že sú to dve strany tej istej mince. A toto som obhajovala aj v kontexte smernice o rodičovskej dovolenke. Ja som tam zaviedla pojem otcovská dovolenka, aby to bolo e, rovnaké pre e, matky aj otcov, čo sa týka ich práv. Nemôžeme vynechať otázku osamelých otcov. Rodiny, ktoré majú len jedného rodiča, aj keď väčšina z nich sú ženy, Väčšina týchto rodín pozostáva z matky a dieťaťa. Tieto rodiny e, nie sú len pozostávajúce z matky a dieťaťa. Jedno, jednoznačne sú tu aj také rodiny, kde je otec a dieťa. Tak toto skrátka je a preto by som e, rada poprosila náš výbor aj spravodajkyňu, aby zaradila môj návrh na pozmenujúci návrh e, do tejto správy, pretože to jednoducho stále opakujem. Aj v smernici o rodičovskej dovolenke som zaujímala toto stanovisko. Je to súčasť boja proti akémukoľvek typu diskriminácie. Mali by sme bojovať proti rodovým stereotypom a predsudkom, ktoré v spoločnosti existujú, ktoré e, portretujú ženu ako matku a nie ako zamestnanú ženu, ale zároveň musíme bojovať aj proti takému zakorenenému predsudku, že otec by nemal byť osamelým rodičom s dieťaťom, hoci sa takéto veci v realite často stávajú. Preto prosím spravodajkyňu, aby zvážila a prehodnotila svoj názor, že by sme sa zaradením osamelých otcov dostali za rámec tohto právneho textu zaraďme tam aj osamelých otcov a udelme im tie isté práva. Podľa mňa to by znamenalo pre nás do budúcnosti, že e, si získame väčší rešpekt, keď budeme nielen obhajovať práva žien, musí to mať logiku a konzistentnosť a pracovať vždy rovnako pri porušovaní zákonov. Ďakujem pekne. Teraz pani Parvanová. Uh, Ďakujem pani predsednička. a ja chcem poďakovať pani Matere za jej správu, navrhovanú správu, za dobrú spoluprácu a za rozhovory, najmä včera, keď sme sa stretli, sme si prediskutovali niektoré záležitosti. Oceňujem jej prístup k veci, našla to najlepšie riešenie pre správu, ale chcela by som povedať, že sme asi urobili chybu, keď sa koordinátori rozhodli, že by to mala byť správa len o osamelých matkách. Asi sme naozaj mali sa rozhodnúť pre názov Situácia osamelých rodičov. To by nám dalo viac e, manevrovacieho priestoru. Oceňujem, oceňujem jej prístup, že aspoň do úvodných ustanovení bo, bola ochotná zaradiť slovo rodič, takže tento výbor v budúcnosti bude môcť neskôr vypracovať aj správu o osamelých rodičoch alebo osamelých otcoch, možno v budúci rok. Moja druhá pripomienka. Keď hovoríme o osamelých matkách, nebudem opakovať, čo odznelo, plne súhlasím s tým, čo povedala Zita Gurmaj o hospodárskom rozmere ich situácie a o tom, čo, ako pristupujú členské štáty v ich veci, k veci. Ale chcem zdôrazniť, že členské štáty treba povzbudiť, aby spolupracovali s inštitútmi rovnosti, rodovej rovnosti a aby jednotlivo jedna krajina za druhou pripravili si dáta v tejto veci, aby si vymieniali osvedčené praktiky a nachádzali tie najlepšie riešenia. Myslím si, že by to dalo lepšiu perspektívu práci inštitútov pre rodovú rovnosť. A naozaj v praxi sa cíti, že tu sú biele miesta, ktoré ešte sa neskúmali. Okrem toho všetkého, čo oznelo, navrhujem, že by sme mali venovať mimoriadnú pozornosť v správe nie len tomu, ako sa postarať o tehotné ženy, ktoré budú mať čoskoro deti, ale aj fáze e, pred tehotenstvom, lepším vzdelávaním, napríklad zaradením sexuálneho vzdelávania do škôl alebo prácou s menšinami, Musíme hovoriť napríklad o nútených manželstvách a praktikách, ktoré fungujú v niektorých komunitách napriek tomu, že takéto e, manželstva pred vekom 18 rokov, kedy sa pozbudzujú e, dievčatá, aby mali deti, aby vstúpili do manželstva pred 18, jednoducho v praxi fungujú v niektorých komunitách, napriek tomu, že sú zakázané zákonom. A v niektorých členských štátoch legislatíva síce existuje, ale treba na tom ešte ďalej pracovať. Ďakujem vám pekne. Neviem, či máme ešte čas si prediskutovať túto správu v budúcnosti. Budem spoliehať na dobrú spoluprácu medzi nami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Parvanova. A teraz má slovo pani Bilbao, nech sa páči. Sí, gracias, presidenta. E, y por... No- Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Nebudem opakovať veci, ktoré odzneli. Iba chcem obhájiť pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili. Myslím si, že stigmatizovanie matiek a zlý imič, ktorý majú, by sa mm, pravdepodobne mohol zmeniť v jednotlivých členských štátoch EÚ. Sú tu mnohé krajiny a regióny, kde legislatíva spôsobila, že už tento imidž nie je až taký zlý. Presne v tomto duchu sme predložili pozmenujúce a doplňujúce návrhy a reakcia niektorých žien na prezentáciu tejto správy bola eh, nie pozitívna, pretože v ich krajine je legislatíva taká, že podporuje, aby sa stali E, osamelými matkami. Proste v niektorých krajinách si ženy volia takúto cestu, pretože nemajú inú možnosť sa uživiť, ale schopnosť e, byť matkami realizujú práve týmto spôsobom za podpory legislatívy. Európsky parlament a ďalší e, by mali pripraviť opatrenia, ktoré sú trošku v odvážnejšom duchu. Nemali by sme jednoducho len predkladať opatrenia, ktoré už v niektorých členských štátoch dávno platia. Mali by sme zaradiť aj iné druhy rodín do našich legislatívnych textov, pretože v súčasnosti legislatíva v niektorých krajinách uznáva viaceré typy rodín. Neignorujme realitu. A teraz k téme otcov. V 52, 59 a v ďalších bodoch e, by sme mali spomenúť aj osamelých otcov, pretože máme aj homosexuálne páry, alebo máme osamelých otcov, ktorí sa rozhodli adoptovať si dieťa a potom nemajú ich činy oporu v legislatíve. Napriek tomu, že sú len e, malou skupinou, spoločnosť e, si neuvedomuje, že takáto skupina existuje a redukuje rodiny na osamelé matky. A žiadne ďalšie typy rodiny neuznáva. Myslím si, že by sme mali ešte zaradiť pozmenujúce návrhy napríklad do úvodných ustanovení zatiaľ a v budúcnosti e, prevziať iniciatívu, kde sa viac budeme venovať iných typoch, iným typom rodín, aj osamelým otcom s deťmi, aj ďalším. E, myslím si, že toto bude viesť k ďalším diskusiám, ale trvám na tom, že iné typy rodín sú dôležité a takisto legislatíva v niektorých členských štátoch sa nedá ignorovať. Európsky parlament by mal byť avantgardou, mal by viesť cestu a ukazovať, čo by sa mohlo v Európe v budúcnosti udiať a preto si Myslím, že by bolo dobrým námetom, aby sme sa takto odvážne správali a nie sa nechali obmedzovať. Možno by sme mohli skoncipovať novú správu, v ktorých by sme pokryli tieto všetky ostatné aspekty. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne pani Bilbao a teraz by som dala slovo našej spravodajkyni pani Matera. Poprosím ju o záverečné komentáre a aby zhrnula diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som poďakovala všetkým kolegom, ktorí, kolegyniam, ktoré sa ujali slova a osobitne tieňovým spravodajkyniam pretože pre mňa aj pre nás všetkých toto bude vlastne spoločná správa. A všetci budeme musieť prísť na plenárku ako zjednotená skupina, pretože je to dôležitá téma tie čísla, ktoré sú uvedené v správe, sú alarmujúce a tie čísla sa ešte zhoršujú. Súhlasím s pani Gurmaj aj s pani Estrelou, ktoré zdôraznili, že materstvo a otcovstvo sú dve stránky tej istej mince a tiež súhlasím s tým, že nemali by sme nikoho diskriminovať a každý by mal mať právo na, alebo mať rovnaké práva. Čo teda zahrania aj osamelých otcov, aj keď je ich oveľa menej v porovnaní s osamelými matkami v Európe, ale je potrebné sa im venovať, ale nie v tejto správe, lebo chcela by som ešte raz zopakovať aj to, čo povedala pani predsedajúca, pani Svensson, že titul tejto správy je jasný. Avšak ak si pamätáme z diskusie, ktorú sme včera mali s pani Parvanovou, to, čo povedala pani Bilbao, že by sme do úvodných ustanovení uviedli tento bod, tak aby sme mohli tým pádom si pripraviť pôdu pre tento výbor a pripraviť potom správu o situácii osamelých otcov inokedy. Ale tu, v tejto správe, hovoríme o osamelých matkách ženách vo všetkých 27 členských štátoch. Takže ak by ste súhlasili, ja by som bola za to, aby sme to, túto odvolávku dali do úvodných ustanovení, aj keď chápem, že va, všetky vaše, alebo súhlasím s tým, že vaše návrhy boli veľmi hodnotné a relevantné. Aj pani Parvanová, Parvanová hovorila o výmene osvedčených postupov a výmene informácií, aby sme vyplnili medzery takisto vezmem do úvahy tieto pozvonujúce návrhy. Ona súhlasila aj s e, tým, tak ako aj ja, aká dôležitá je prevencia v zmysle sexuálneho vzdelávania na školách. Takže toto, tento pozmeňujúci návrh teda zapracujeme. Ešte teda pozerám v poznámkach, čo tu ešte je. Myslím, že to boli teda tie hlavné body ktoré musíme ešte zapracovať, teda ten gordický úzor, ktorý musíme rozmotať tak, aby sme mali správu, ktorá bude bohatá z hľadiska obsahu a z hľadiska opatrení, ale musí byť aj zároveň správa, s ktorou každý súhlasí, lebo ako som povedala, môj princíp pri práce na tejto správe, práci na tejto správe bolo niečím, čo som chcela mať spoločné so všetkými kolegami, rovnaký názor medzi v, v, politickými skupinami. Tak ako som povedala, budem, som ochotná akceptovať kompromisy a som ochotná nájsť lepšie riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých. Ale teraz som už trošku kľudnejšia, pretože máme trošku viac času, lebo pôvodne sme mali hlasovať už 15. septembra v Štrasburgu, ale keď sa vrátime v lete, po, po lete späť do práce, tak e, v podstate ešte budem môcť mať ďalšie stretnutie s deňovými správodajcami a budeme mať dostatok času, aby sme to prejednali aj s tieňovými, aj s kolegami, ktorí nie sú s tieňovými správodajcami a veci si objasníme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Matera. Chcela by som ešte jednu vec objasniť v rámci diskusie sa spomínali mnohé názory na to, že táto správa sa týka iba osamelých matiek, že tu nejde o, o osamelých mužov a mužov, ktorí majú zodpovednosť za deti. Chcela by som pripomenúť, že máme pravidlá a síce, že musíme dostať súhlas na to, aby sme mohli vypracovať správu a tá správa, pre ktorú sme žiadali súhlas, sa musí nachádzať v rámci kompetencií nášho výboru. Preto sme požiadali o súhlas so správou, ktorá sa týka osamelých matiek. My sme sa rozhodli, že sme navrhli a požiadali o takúto správu, ktorá sa týka domácnosti, kde je jedna osoba e, zárobkov Čína. Ak by sme teda takto boli bývali žiadali, nedostali by sme súhlas na túto správu. Preto je dôležité si to pripomenúť, keďže mali sme tú diskusiu o tom, že tu ide iba o osamelé matky. Mali sme príležitosť v iných súvislostiach, na iných výboroch sa venovať aj ostatným otázkam, ale dôležité je, aby sme sa držali tých kompetencií, ktoré má náš výbor. Ako povedala spravodajka, budeme hlasovať v polovici septembra a ešte predtým, ako opustíme tento bod, by som sa chcela poďakovať našej spravodajkyni za ambici- ambicioznú prácu, za úzkú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a politickými skupinami a to preto, aby sme dostali čo najširšiu podporu. Pani Estrela by sa chcela spýtať, či by sa chcela vyjadriť komisia, ale nemáme možnosť dať slovo komisii, lebo teraz máme vlastne iba diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch. Iba na začiatku diskusii vlastne môže komisia prezentovať svoj názor iba pri prvej rozprave No, dostali sme sa k poslednému bodu nášho programu. To je situácia v oblasti základných práv v Európskej únii. A naša spravodajkynia je pani Sinclair. Chcela by som povedať kolegyňam kolegom, že pani Sinclair žiaľ dnes nemôže byť prítomná a po dohode s ňou sme sa dohodli, že presunieme tento bod na naše zasadanie 30. augusta. V tejto súvislosti sme sa dostali k rôznym otázkam. Nebolo nič prihlásené do tohto bodu. Chcel by som vás informovať o tom, že naše budúce zasadanie sa uskutoční 29. augusta, ako aj 30. augusta a pani Papadopoulos požiadala o slovo. Ďakujem pekne pani predsedničke, som vás pravdajkne pre túto správu, pre správu pani Sinclair. A chcela by som povedať všetkým, že leota pre pozmeňujúci návrh Rozhodnutie návrhy je 29. augusta, takže ak o tom budeme diskutovať o 30. pevne verím, že tie pozmeňujúce návrhy boli budú skutočne doručené deň pred tou schôdzou 29. augusta. Možno by bolo lepšie, aby sme to takto riešili a je smutné, že spravodajkne nie je prítomná. Chcela by som poprosiť všetkých, aby ste si to prečítali, ak budú pozmeňujúce návrhy, aby ste ich predložili do 29. augusta. Ďakujem pekne. Eh, well. Uh, thanks, ďakujem pekne. Takisto ďakujem aj pani Papadopoulou za to, že na toto poukázala, lebo ja som tiež jednostevý spravodajkým za zelených. Chcela by som naozaj povedať, že keď si to čítam, dobre by bolo, keby sme tu naozaj rozprávu mali, lebo sú tam niektoré veci, ktoré podľa mňa nie celkom sa dotýkajú výboru práva žien, pretože v podstate by sa to malo týkať naozaj toho, o čom je charta základných práv, či čo je v jednotlivých domácich legislatívach členských štátov, čo je v európskej legislatíve a podobne. A len mať, e, dať pozvoňujúci návrh a e, mať o tom na druhý deň diskusiu bez toho, že by som vedela, či spravodajkynia je ochotná akceptovať alebo nie, to považujem trochu za problém, pretože ona, keď sa bude tvrdo držať e, jeho, jej názoru, myslím si, že určite nie len moja skupina bude mať eh, problém s tým, možno, že aj niektoré iné budú mať rôzne problémy a akým to prejde a možno, že to napokon celý výbor eh, bude proti tomu a potom, keď odkladáme rozprávu, možno by sme mali podložiť aj pozmenujúce návrhy, keď by sa to dalo. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Áno, upravíme. Áno, áno, upravíme teda tú lehotu pre pozmeňujúce návrhy. A je mi ľúto, že pani Sinclair žiaľ dnes nemohla prísť medzi nás. Žiaľ, ako hovorím, to nebolo možné, takže by sme zmenili lehotu na pozmeňujúce návrhy do 30. augusta, tým pádom by všetky politické skupiny mali možnosť si to prejsť. Takže 30. augusta do 14. to je lehota pre pozmeňujúce návrhy. Mrs. Papadopoulos. Pani Papadopoulos, pani predsedajúca, no už neviem, či nám to veľmi pomôže, pretože keď sme mali diskusiu do poludnia, celá filozofia tohto stanoviska je, sa musí teda vysvetliť, musí vysvetliť e, spravodajkyňa, teda, aby bolo dobre, keby sme si ju vypočuli 30. augusta ju a posunúť ten termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov prípadne na začiatok septembra, čo ja viem, 5 tým by sme mali možnosť vypočuť si jej názor a jej stanovisko a potom o tom diskutovať, prosím vás pekne. Er eh, Ak to je teda tak, že kolegyne, kolegovia si myslia, že by sme dokázali akceptovať to, že nebudeme mať preklad všetkých pozmeňujúcich návrhov a že ich budeme mať iba po anglicky, tak by bolo možné ešte viac predlžiť tú lehotu pre pozmeňujúce návrhy. To je jeden spôsob, ako by sa dalo vyriešiť túto situáciu. Nesmieme zabudnúť, že toto je stanovisko pre iný výbor a jednoducho my sami nemôžeme si určovať tie termíny. Ale ak sa na tom zhodneme, že by sme dokázali akceptovať to, že by pozmeňujúce návrhy neboli preložené do všetkých jazykov a že bol treba po anglicky, tak by sme mali čas do 5. septembra do 12. Myslím si, že súhlasíte s týmto postupom. Dobre, takže stanovíme novú lehotu pre pozmeňujúce návrhy. Je to 5. september do 12. Dobre, Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa k bodu číslo 19, už som vravela, kedy budem mať ďalšie zasadanie. To, čo by som vám ešte chcela povedať predtým, ako ukončíme dnešné zasadanie nášho výboru, je nasledovné. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegyňam kolegom, všetkým, ktorí pracujú na otázkach rodovej rovnosti na našom výbore. Chcem sa poďakovať za skutočne výbornú spoluprácu. Skutočne je mi veľkou cťou, že môžem spolupracovať s vami. Skutočne pracujete s veľkou energiou, je to veľká vôľa pracovať smerom k našim spoločným cieľom. Je mi veľkou radosťou, že môžem s vami spolupracovať. Želám vám všetkým veľmi príjemné leto, počas ktorého načerpáte nové sily. Myslím si, že sme si dobre zaslúžili túto letnú prestávku. Ďakujem pekne všetkým a moju vďaku by som chcela nasmerovať aj sekretariátu, ktorí odvádzajú skutočne výbornú prácu a pomáhajú nám uľahčiť našu prácu. No a samozrejme prajem všetko dobré aj našim tlmočníkom, prajem im príjemné leto, počas ktorého si oddychnú. Stretneme sa opätovne po letnej prestávke koncom augusta, potom vykonáme ďalšie kroky smerom k rodovej rovnosti a k silnejším právam žien v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne za túto časť nášho eh, legislatívneho obdobia a týmto pádom končím našu schôdzu, čo sa týka koordinátorov zasadanie sa uskutoční. Ďakujem pekne.